Mes chers collègues. Vážení kolegovia, otváram dnešné zasadnutie, začíname s prácou a poprosil by som o ticho. Dnes a zajtra máme dôležité stretnutie aj s dôležitým hlasovaním a začneme hneď aj s hlasovaním. Rád by som sa ešte vrátil k návrhu programu a potvrdil by som, poprosím vás skutočne o ticho, a potvrdil by som koordinátorom vzhľadom na to, že sme dnes ráno veľmi dobre pracovali. Nepotrebujeme stretnutie koordinátorov dnes o 14. Pokiaľ ide o návrh programu, Máte nejaké poznámky k návrhu programu? Navrhujem, aby sme hlasovali mobilizáciu fondu adaptácie sa globalizácii, aby sme odhlasovali transfery pre tieto operácie hneď po tých e, bežných operáciách, pokiaľ ide o oznámenia predsedu. Tie máte v Kobu News. Ďalšie oznámenia. Informovali ma, že v bode 14 E, našich kobuňus e, je chyba v čísle namiesto 4 milióny 300, neviem, tak to má byť 2,90, 2,9 miliónov približne. Bod 3. Schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali 19. septembra ak nebudú pripomienky, tak budeme považovať tieto zápisnice za schválené a môžeme ísť priamo na všeobecný rozpočet za rok 2013. Keďže Frančeska je presná, aby sme najprv eh, hlasovali o opravnom rozpočte číslo 4 Helga. The procedure or the point of the agenda, I ja by som chcela, aby sme hlasovali o EDF dnes popoludní, lebo sme ešte neukončili hlasovací zoznam. Je možné, aby sme to presunuli na popoludne? IGF. Len to IGF? Nikto nemá k tomu pripomienky? Musíme ukončiť hlasovací zoznam, takže len na to potrebujeme čas. To nemá žiadne politické pozadie, len aby sme to technicky umožnili. It was planned as that. No. Bolo to tak naplánované. Dobre, bez problémov. Dobre, ja môžem. OK, tak budeme o tom hlasovať dnes po obede. Navrhujem, aby sme začali opravným rozpočtom číslo 4 Frančeska a potom sa vrátime k budúcemu rozpočtu na rok 2013. Frančeska, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už sme diskutovali o tomto dokumente pred dvomi týždňami. Je tam veľa technických detajlov a na základe diskusie navrhujem, aby sme hlasovali za aj za tie dva pozmeňujúce eh, návrhy pani Gresle. Ďakujem jej za autorstvo týchto návrhov. To je všetko z mojej strany. Très bien. On peut... Výborne, môžeme hlasovať blokovo? Kto je za tieto dva pozmenujúce návrhy? Ďakujem. Proti? Ďakujem, zdržali sa. Je to jednomyselne, tak je to naozaj triumf Inge Gressle, ale musíme hlasovať o takto pozmenenej správe. Navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky. Takto si overíme, že náš elektronický systém funguje a že Salvador má svoju hlasovaciu kartičku a že tu nie je príliš veľa EPEPakov. Vod finál. Takže finálne hlasovanie k tejto správe. Inge nemá kartičku. E, e, Salvador non plus. Aha, <laughs> no ani Salvador, no. Ako vždy, Angelika Vertman tiež nie. Vidíte, je užitočné si urobiť takéto overenie. Máme len 30 kolegov, ktorí majú kartičky. A zatiaľ vás hlasovalo len 28. Dobre, už to ide. Výborne. Salvadorovi otroci mu doniesli hlasovaciu kartičku. Uzatváram hlasovanie. 27 za, teda 28, nikto proti a treja sa zdržali. Dobre, je to tak. Gratulujeme Franceske a môžeme ísť na bod 4. To je hlasovanie o spoločnom uznesení našich dvoch spravodajcov k rozpočtu na rok 2013. Chcú sa vyjadriť spravodajcovia Giovanni, nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Viac ako vyhlásenie, ten môj úvod, uvedenie k hlasovaniu vzhľadom na to, že musíme sa venovať dvom témam, o ktorých sme hlasovali minulý týždeň, ale tam musíme urobiť takú malú technickú úpravu. Tam sme sa dohodli na tom s koordinátormi a počas hlasovania sme prekročili tieto rozpočtové riadky bez toho, že by sme boli pri tom aj tieto rozhodnutia brali do váhy pri hlasovaní, pokiaľ ide o prvú tému to je agentúra pre ekonomický dohľad. A tam teda je tam viacej tých rozpočtových prostriedkov, než hovorí návrh e, rozpočtu komisie a aby sme nenavyšovali administratívne výdavky, je potrebná adaptácia, aby sme e, videli, čo sa robí v Ekone a v týchto e, troch agentúrách je potrebné e, potvrdiť toto hlasovanie aj v Ekone. A druhé technické, druhá technická úprava, to je pozmenujúci návrh výboru IMCO, ktorý dával do rezervy 1,5 miliónov eur e, keď v pôvodnom sa hovorilo o 3,2 milióna eur. Takže treba povedať, že z tej rezervy e, v rubrike 1a, teda výdavková kapitola, takže tam je 1,5 milióna eur rezervy. Hovorili sme o tom aj dnes ráno, ja si myslím, že je to jasné a ešte ústny pozmenujúci návrh, ktorý by sme mali odhlasovať skôr, než začneme e, so samotným hlasovaním. A týka sa... Nájdete to ako prvý pozmeňo, ústny pozmeňovací návrh v hlasovacom zoznáme a týka sa toho, že E, neanalizujeme všetky stanoviská špecializovaných gestorských výborov a táto, toto uznesenie je výsledkom e, toho, že bohužiaľ nemali sme veľa času, takže ten ústny pozmeňovací návrh spravodajcu nájdete e, na strane 13 hlasovacieho zoznamu. Merci, Giovanni. Ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Niekoľko krátkých poznámok. Obvykle, keď hlasujeme, tak sa pozrete na spravodajcu, či e, naznačuje za alebo proti. Ale keď bude pozmeňovací rok 129, tak nebudem podávať indikáciu, a teda tam bude slobodné hlasovanie. A druhá vec, Zhodli sme sa medzi politickými skupinami na kompromise číslo 6 a tento kompromisný návrh hovorí, že to máme odkázať na pracovnú skupinu, aby sa na to znova pozrela. A na záver hlasovania sú dva technické pozmeňovacie návrhy, ktoré by nemali mať pri hlasovanie. Ďakujem, pán spravodajca, pán Arton. Dank u wel, voorzitter. Onder eh, compromis 6 valt onder andere het uh, amendement 136 van collega... Máte tu pozmenujúci návrh 136 pána Ferma. Chcel by som požiadať o oddelené hlasovanie o tomto pozmenujúcom návrhu. Nie, že ja dám to vždy, ale mňa e, tento socialistický pozmenujúci návrh priam nadchol. Výborne. Takže Berieme do úvahy váš entuziasmus a budeme o tom hlasovať oddelene. Žiadne iné vystúpenia, takže môžeme začať hlasovanie. Prvý bod technické korektúry, opravy, ktoré náš správodajca Giovanni Lavia predložil a ktoré sú na tabuľke, ktorú máte pred očami. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? 1, zdržali sa, 2 zdržania, schválený. Teraz prejdeme e, k hlasovaciemu zoznamu s ústnym pozmenujúcim návrhom, ktorý nám predložil spravodajca za, proti, 1 zdržali sa, dvaja sa zdržali schválený. Pozmenujúce návrhy Treba ich brať po jednom. Jednotka, pán Ferreira, spravodajca je proti, kto je za. Gue proti. Veľa iných, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeniaci návrh 2, e, SAD, spravodajca proti, kto je za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Trojka, GUE, spravodajca proti, kto je za Raz, dva, tri. Zdržali sa. Väčšina. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeniaci návrh 4. Helga Trüppel. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Raz, dva, tri. Zdržali sa. Schválený. Teraz máme Štyri pozmenujúce návrhy pána Ferreiru. Spravodajca je proti. Môžeme hlasovať unblock? Výborne. Kto je za? Nie. Nikto. Dobre. Proti. Zdržali sa. Ak nie je za, e, pozmenujúci návrh odpadáva. Teraz máme dva kompatibilné pozmenujúce návrhy. 10, pán Ashworth Spravodajca proti, kto je za? Jeden proti. Väčšina zdržali sa. Zamieta sa. Desiatka Gardia Sabal Rubial. Kto je za? Socialisti. A Gue, nie? To je pozmeňujúci návrh číslo 10. Desiatka. Socialisti a GUE sú za, kto je proti? takmer všetci ostatní zdržali sa, zamieta sa. Dostali sme sa ku kompromisu číslo 1 k odseku 3. Kto je za? Proti? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Zdržali sa. Väčšina je za. A to nám teraz umožní prejsť priamo pozmenujúcemu návrhu 15 Helgi Trupel je kompatibilný. Je to úvod nového paragrafu odseku. E, spravodajca je proti, kto je... Hlasujeme elektronicky. A ja budem hlasovať, iba ak by mi niekto povedal, že, som, že moje hlasovanie je neželateľné. Áno, je nejaký problém v ženskej časti EPP. le vote, ça consiste. Teda ide o to, že máme hlasovať buď za, alebo proti, alebo sa zdržať. Dobre. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram. 19 za, 16 e proti, žiadne zdržanie. Tento pozmenujúci návrh je prijatý. E, za istého zmetku, ale predsa. Teraz prechádzame k 16. E, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 17. Richard Ashworth, spravodajca proti, kto je za? GUE. Zaujímavé, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Osemnáctka. Liberáli. Spravodajca je za, kto je za. Proti. Raz, dva. Zdržali sa. Schváľuje sa. Peťka, devetnáctka. Ashworth, spravodajca proti, kto je za. 1 proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 GUE, spravodajca proti, kto je za. GUE a SAD, kto je proti, ostatní zdržali sa, zamieta sa. 21 Jan Mulder, spravodajca proti, kto je za. Janová skupina proti. Väčšina zdržali sa, zamieta sa. K ďalšiemu odseku pozmeňujúci návrh 23 Richarda Asforta, spravodajca proti, kto je za, raz, dva, tri, kto je proti. Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. 24 GUE, spravodajca proti, kto je za? GUE a socialisti, kto je proti. Ostatní zdržali sa. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 25. Ja som autorom. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Ďakujem. Zdržali sa. Schválený. Ešte raz vás ďakujem za túto láskavú podporu. Ďalej máme tri pozmenujúce návrhy Richarda Aswortha. E, Všetci, rečník, e, spravodajca je proti všetkým. Môžeme hlasovať unblock? Nie, takže o prvom 26, kto je za? Raz, dva, kto je proti? Väčšina zamieta sa, 27 za, dvaja, proti Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa 28 za, raz dva. proti, ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. 29, ten istý autor, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, proti, zdržali sa, schválený. 30, E, Richard Ashworth, spravodajca proti, kto je za? Nikto. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 31, Jan Mulder, spravodajca proti, kto je za? Janová skupina plus dvaja ľudia, kto je proti. Ďakujem, zamieta sa. 32, Richard Ashworth, Spravodajca proti, kto je za? Dvaja proti. Zdržali sa, zamieta sa. 33. Socialisti, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Zelení sa zdržali. 34. Ja som autorom 34. Chcete predložiť ústny pozmenujúci návrh, Giovanni?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 To je žiadosť, ktorá je veľmi dôležitá z politického hľadiska. A je to záver, e, že spolu so spravodajc, ktorý sme spolu so spravodajcom vyvodili z tripartitnej schôdze, ktorú sme mali pred 14 dňami e, s ministrom Maurojanisom v mene cyperského predsedníctva a s komisárom Levandovským v mene komisie my sme si pri tejto príležitosti uvedomili, že spôsob a metóda, ktorá sa tu aplikuje medzi troma inštitúciami na vyhodnotenie záväzkov, e, bola zlá. Spôsobila nedorozumenia, ktoré sme mali pri hlasovaní o rozpočte, keď sme sa mali dohodnúť o tom a toto nedorozumenie. Určite si spomínate, že bolo minulý rok mimoriadne nepríjemné. V organizácii alebo z nedostatku súčasnej organizácie každý, každá administratíva národná v každej krajine, či už na národnej úrovni alebo na miestnej úrovni alebo na úrovni špecializovaného orgánu, ktorá spravuje európske programy s európskymi finančnými prostriedkami a ktorá na to dostáva rozpočtové prostriedky, stanovuje svoju žiadosť o e, tieto e, finančné e, záväzky a posiela túto žiadosť na Európsku E, komisiu a potom na, sa to schváľuje. Čiže pre regionálny a pre e, kohezný fond je to DŽ Regio, potom je Edukacion pre FSP. Teda tieto generálne riaditeľstva sami pozerajú tieto údaje, kritiky, modifikujú ich a potom ich posielajú generálnemu riaditeľstvu pre rozpočet, ktorý ich tiež potom môžu modifikovať podľa vlastného uváženia, seriózneho uváženia a tak ďalej. A e, vo väčšine e, krajín ministerstva e, financií, ktoré sú zodpovedné za rozpočet, nevedia o tom, že tieto vlastne e, platby treba žiadať zo strany národných administratív alebo regionálnych administratív. To znamená, že keď máme Európsku komisiu, ktorá teda spravuje a pripravuje návrh rozpočtu a keď predloží e, svoje návrhy na platby, či už na rozpočet na budúci rok, alebo potreby, dodatočné potreby pre e, opravený rozpočet bežného roku, tak vlastne účty, ktoré sa predkladajú a publikujú, tak sú skutočne prekvapujúce a potom e, skutočne ministri zodpovední za rozpočty sú znechutení, lebo ich považujú za príliš vysoké a potom žiadajú Európsku komisiu, aby sa to pridalo na výdavky zo strany EP, aby to aj parlament zatiaľ čo Zatiaľ čo samotní ministri financí zodpovední za rozpočet sú e, chránení. E, celé toto je veľmi nepriehľadné, všetky tieto číselné údaje bežia, cirkulujú v potrubiach bez akejkoľvek parlamentnej kontroly, ani zo strany národných parlamentov, ani zo strany Európskeho parlamentu, ktorý je postavený pred hotovú vec. A práve preto Prostredníctvom týchto pozmenujúcich návrhov vám navrhujeme, aby sme požiadali o inú metódu práce zo strany Európskej komisie a členských štátov. My e, vyzývame každý členský štát e, k centralizácii všetkých hodnotení, platieb, všetkých orgánov ktoré tieto e, záväzky na platby vlastne spravujú. To si vyžaduje certifikáciu týchto žiadostí. E, tam treba naozaj potvrdiť, že ide o skutočné potreby a nie o číselné údaje umelo vyvodené, aby e, prišli väčšie sumy. Zverejnenie týchto údajov tak, aby mohli byť kontrolované, prípadne kritizované v národných parlamentoch. A následne sa tieto číselné údaje pošlú Európskej komisii. Keď budeme mať takýto postup, tak komisia už nebude musieť certifikovať, dodávať, navyšovať číselné údaje a žiadny minister zodpovedný za rozpočet nebude môcť protestovať proti týmto príplatkom, pretože každý to bude certifikovať za seba. To znamená, že toto je tá myšlienka. Ja som napísal taký prvý návrh, ktorý nevyhovoval tým kolegom, ktorí sú z, pochádzajú z veľmi decentralizovaných krajín a tam sú tieto kredity riadené a spravované najmä na regionálnej úrovni, orgánmi na regionálnej orgán, úrovni, ako napríklad autonómnymi orgánmi v Španielsku. Ústny pozmenujúci návrh umožňuje zohľadniť e, špecifický prípad týchto krajín, takže je tu taká formulácia, ktorá berie do úvahy E, prípady tak centralizovaných, ako aj decentralizovaných krajín. Ospravedlňujem sa za toto zdlhavé vysvetľovanie, ale chcel som, aby e, ste to pochopili, aby aj verejnosť, ktorá je tu prítomná, počúva aj zástupcovia komisie a rady, aby si vypočuli, aký je politický cieľ, ktorý sa skrýva za touto navonok technickou zmenou alebo technickým návrhom. Takže na základe tejto prezentácie, kto je za pozmenujúci návrh číslo 34. Je vous remercie. Qui est con? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržali sa. Ďakujem. Pozmeňujúci návrh bol prijatý jednomyselne. Pozmenujúci návrh 35. Salvador Gariga osobne, spravodajca je za, kto je za, proti, traja zdržali sa schválený, pozmeniaci návrh 22, liberáli odpadá rovnako ako 43 a 71. A to nás vedie k 36. Richarda Ashworta, spravodajca proti, kto je za, dvaja proti, väčšina zdržali sa, zamieta sa. 37. GUE, správodajca proti, kto je za? GUE a kto je proti? Ostatné skupiny zdržali sa. Helga, zamieta sa. 38. Správodajca je za, kto je proti? Ďakujem, kto je, kto je proti? Liberáli zdržali sa, schválený. Máme tu kompromis číslo 2, máme tu oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach. Prvá časť začína Underlines Dead a končí Rebuild Confidence in the Economy. Spravdajca sa za, kto je za, kto je proti. Traja zdržali sa, nikto schválený. Druhá časť, ha, has already been, critical. Reduce them down to bla, a tak ďalej, kto je za, proti, zdržali sa, liberáli a EFD. Zdržali sa, schválený. Tretia časť začína, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Teda kompromis je schválený a tým pádom odpadajú nasledovné pozmenujúce návrhy až po technicky pozmenujúci návrh Giovanniho Laviu. Tam sa nehlasuje, to je len pre informáciu. Spra- ďalší návrh, spravodajca proti. Dvaja, kto je, kto je za, kto je proti, pardon, zdržali sa, zamieta sa. 45, GUE, spravodajca proti, kto je za. GUE, proti. Väčšina zdržali sa, zamieta sa. 46, socialisti a demokrati, spravodajca proti, kto je za. Hlasujeme elektronicky. O 46 hlasujeme elektronicky. Mám pocit, že taká ľahká väčšina je za. Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie. 17 za, 18 proti, 1 zdržanie, zamieta sa. 47. Eidera Goran, spravodajca za, kto je za, proti, Praja zdržali sa, schválený. Prvá časť 48 odpadá, ale nie druhá časť. Hlasujeme o druhej časti. Spravodajca proti. Kto je za? Nikto. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 49. GUE. Spravodajca za. Ak dodáme. And jobs. GUE je za vytváranie pracovných miest. Kto je za? Proti? Jeden zdržali sa schválený. Teraz máme technický pozmenujúci návrh k 19. Giovanni, tam nehlasujeme, prejdeme pozmenujúcim návrhom 50 a 51 Helgi Trippel. Hlasujeme unblock. Kto je za? 4 a proti. Väčšina zdržali sa, zamietajú sa. 52 Helgi, správodajca je tiež proti. Kto je za? 4 to isté, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 53. E, Barbara Matera, spravodajca za, kto je za, proti, zdržali sa, liberáli a zelení, zdržali sa, schváľuje sa. 54 e, je stiahnutý. 55 Salvador Gariga, správodajca za, proti, za, proti, socialisti sú proti a Helga zdržali sa. Ďakujem. Schváľuje sa 56 Dominik Ríke s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu. Vyškrtne sa formulácia calls for maintaining a nahradená decide to eh, maintain. Kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden. Zdržali sa? Prijatý. Ďalší odsek 57 Richard Ashworth. Spravodajca proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 58 GUE. Prekvapujúco je spravodajca za. Kto je za? Proti? liberáli, FED, zdržali sa, schváľuje sa. 59 kompatibilný. Jan Mulder, správodajca za, kto je za, proti. Traja zdržali sa schválený. Ďalší odsek, 60 pán Ferreira, správodajca proti, kto je za, dvaja proti väčšina, zdržali sa, zamieta sa. 61. E, spravodajca proti, kto je za, zdrž, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek nasledujúci, pozmeňujúci návrh 22, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 63 Guek, spravodajca za, kto je za, proti, liberáli FD, schváľuje sa. Dostávame sa ku kompromisu 3 o odseku 24, kto je za, proti, zdržali sa schválení. A tak sme sa dostali k 67. Richarda Ashworta, správodajca proti, kto je za, proti, väčšina, zdržali sa schválený, pardon, zamietnutý, opravuje sa predseda 68, správodajca za, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Nasledujúci odsek 69, Richard Dashworth, správodajca proti, kto je za, traja, zdržali sa proti, zdržali sa, zamieta sa, 70 správodajca proti, kto je za, traja proti, zdržali sa, zamieta sa. 27. Technický si návrh Giovanniho nehlasujeme. 72 Helga, spravodajca proti, kto je za? Proti. Ďakujem, zamieta sa. Ďalší 73 Richard, správodajca proti, kto je za? Traja proti. Zdržali sa, zamieta sa. 74 Heider a Goran, správodajca za. Proti. Liberáli EFD a pán Arton. Zdržali sa, schváľuje sa. Ďalší odsek 75. Spravodajca proti, kto je za, pre, proti, zdržali sa, zamieta sa. 76. Hlasovanie po častiach, že požiadali oň autory. Prvá časť Ide tu o zrušenie tej prvej časti, realistic approach. Kto je za? Tejto pr- za túto prvú časť? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Druhá časť, tam ide tiež o vyškrtnutie considers až po agricultural policy, spravodajca za, kto je za, proti, zdržali sa. Druhá časť pozmenujúceho návrhu je prijatá, takže sa ruší. 76, 77 Helgi Trippel, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 78 GUE, spravodajca proti, kto je za, proti, Overíme si elektronicky, myslím, že väčšina je proti, ale si to overíme. 78, spravodajca je proti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 za 22 proti. Jasná väčšina proti. 79. Spravodajca proti, kto je za? Dvaja proti, pardon, proti, zdržali sa, väčšina proti. 80, autorom je Richard, spravodajca je proti, kto je za? Traja proti, zdržali sa, zamieta sa. 81, Spravodajca po, za, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválený. 82 Richard, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 83 Helga, spravodajca je proti, kto je za, 9 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 84 z liberáli, spravodajca za, kto je za, proti. 4 zdržali sa, schváľuje sa. 85 spravodajca za, kto je za, kto je proti? Traja zdržali sa. Schválený. 86 je kompatibilný, spravodajca je proti. Elektronicky si to overíme. Väčšina, ktorá rozdeľuje niektoré politické skupiny, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 14 za, 22 proti. Niekto sa nezdržal, takže je to zamietnuté. Druhá strana 87. 87, 88 blokovo môžeme. Spravodajca proti. Kto je za tieto dva návrhy? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 89, Richard Ashford, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 90, GUE, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 91, pani Trippel, spravodajca proti, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté rovnakou väčšinou. 92 Richard, spravodajca proti, kto je za? Traja proti, väčšina zdržali sa zamietnuté. 93 GUE, spravodajca proti, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 94 Alvárov, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4, odsek 40. Za kompromis. Proti. Zdržali sa prijaté. 99 Hajder. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Väčšina zdržali sa zamietnuté. Stovka Richarda, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 101 Richarda, spravodajca proti, kto je za? ja proti. Zdržali sa. Jeden. Zamietnuté. 102. Barbara Matera, spravodajca za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Stotrojka je kompatibilná? Áno. Giovanni hovorí, že Eider a Barbara sú kompatibilné. Dobre, 103, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 104, Richard, spravodajca proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 105 sa stiahlo. Áno, je to tak aj der. Dobre. Ale 106 106, 107 môžeme blokovo? Dobre, tak 106. Spravodajca za, kto je za? Proti? Liberáli FD a pán Hartong zdržali sa. Prijaté. 107 za. Proti? Rovnaká väčšina plus Helga. Dobre, prijaté. Kompromis 5. To je za? Proti? Traja. Zdržali sa? Prijaté. 111. Ajder. to je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 112. Richard Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 113 GUE. Spravodajca proti, kto je za? Dvaja proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 114 Richard. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 115 Eder. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Nasledujúci odsek, tam máme technický ústny pozmeňovací návrh. Ten nebudeme hlasovať, ale číslo 116 Richarda 116, 117, 118 môžeme blokovo? Nie? No dobre. Takže 116, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 117 za, proti, zdržali sa zamietnuté 118 za, pr- no, jeden. proti, zdržali sa zamietnuté. Môžeme blokovo 119, 120, 121, OK, kto je za, spravodajca je proti. Nechcete blokovo? 119 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 120 za. 7 proti. Zdržali sa zamietnuté. 121 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté rovnaké väčšiny. 122 je stiahnuté, je tak? Jan? Áno, povedali sme, že to bolo už v predchádzajúcom uznesení, tak ak je to tak, tak nevidím dôvod, prečo by to malo byť. A nemal som možnosť diskutovať to s pánom Kerkom Blandy. Takže uh, uprednostňujem hlasovanie. Dobre, takže budeme hlasovať. Spravodajca je za, kto je za? <clears throat> Proti? Socialisti zdržali sa dobre. Prijaté. Zaujímavý prípad prijatého pozmeňujúceho návrhu. 123. Helgi Trüppel. Spravodajca proti. Kto je za? Proti. Väčšina zdržali sa. Zamietnuté. 124. Kto je za? proti. Držali sa, prijaté. 125 Juta Hauk, ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, nech sa páči. Eh, ústny pozmeňovací návrh ide o niektoré príklady. As were the certain agencies. Ja som teda dodal eh, do zátvorky ako Europol a ECR. Uzatváram zátvorku a text pokračuje tak, ako je v pôvodnom návrhu. Výborne. Autorka súhlasí. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté aj s ústnym pozmeňovacím návrhom. 126. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ostatné inštitúcie. Ďalší spravodajca 127, spravodajca je za, proti, zdržali sa, prijaté. 128, liberáli za, proti, zdržali sa, prijaté. 129 EPP požiadalo tri časti. To je ten pozmeňovací návrh, o ktorom hovoril Derek. Asi v tom, či, to, či ten, tá Európska rada, či to bude v Štrasburgu, alebo nebude, myslím, to je tam. Spravodajca necháva voľné hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Overíme si elektronicky druhú časť. Yes, Sur la deuxième partie, tout le monde a voté. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 18 proti, zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Treba si overiť. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram. 19 za, 14 proti. Tretia časť je prijatá. Nasledujúci kompromis číslo 6 bez 136. Goran. Well, even if this will be... Ak hoci toto pána Bartona sklame, ja som navrhol spravodajcovi, že som za kompromis. To znamená, že ak schválime kompromis, tak stiahnem svoj pozmeňovací návrh 136. But, but Mr. Harton. Ale, pán Harton, ak bude pozmeňovací návrh autorom stiahnutý, máte možnosť znovu navrhnúť pozmeňovací návrh vo vlastnom mene, ak si to prajete. Budeme oddelene hlasovať o tomto návrhu. Takže kompromis minus 136. Dobre. Kto je za kompromis? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Sto To už nie je Goranov, ale Hartongov. Kto je za? 136. Vy ste za, samozrejme. Proti? Zdržali sa? Ale je to zamietnuté. Tak ideme na 135 Dereka a tam je ústny pozmeňovací návrh, ktorý je v texte. E, kolegovia, majú ten text pred sebou. E, freeze indexation, to je tá zmena, teda zmrazenie indexácie. Kto je za, je to technický pozmeňovací návrh, zdržali sa prijaté. 83, odsek ústny pozmeňovací návrh, požiadal on Göran nahradiť slovo airlines slovami air tickets. Stotridsaťšestka by to pokryla, ale my sme to zamietli, takže musíme o tom hlasovať. Spravodajca je za, kto je za? Za air tickets. Proti? zdržali sa, prijaté. 137 Georgia Lyona, stiahnuté. 138, 139 Goran, blokovo, nie, no dobre. 138 za, proti, no, elektronicky overíme. Votez, votez, votez. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. 14 za, 20 proti. Zamietnuté. Sur le 139 de Göran, le rapport... 139 Gorana, spravodajca za, kto je za, proti. Liberáli zdržali sa. Elga sa zdržala, je to prijaté. Tri návrhy pana Švorta môžeme blokovo. Výborne. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 143, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté tri posledné návrhy pána Ashworta. Môžem tiež blokovo? Za. Proti. Väčšina. Zdržali sa. Zamietnuté. Do dodatku dodáme stanoviska všetkých parlamentných výborov, ktoré pripravili tieto stanoviska a sme toho názoru, že tieto stanoviská sú pokryté hlasovaním vo výbore pre rozpočet, alebo vypadávajú, alebo teda sú vylúčené na základe tohto hlasovania. To je naše každoročné hlasovanie a teraz finálne elektronické hlasovanie k tomuto uzneseniu. Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Votiklu. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 2 proti, 5 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcom za túto vynikajúcu prácu. To je vyvrcholením mesiacov úsilia a vyústenie hlasovania o číslach a komentároch pozmeňovacích návrhov z posledných týždňov. Budeme ďalej hlasovať? Nie, hovorí pán predseda. Ďalšie hlasovania sa budú robiť dnes po obede, pretože predovšetkým preto IGF e všetky politické skupiny nie sú pripravené, tak končíme s hlasovaním do obeda a môžeme ísť k pokračovaniu rozpravy k, predbežnej, k priebežnej správe. Spravodajcovia, Reimer, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Už sme v pondel popoludní v menšej skupine mali eh, prvú diskusiu k tejto priebežnej správe E, dostali sme 202 pozmiacich návrhov a po pondelku sme sa snažili dosiahnuť potrebné kompromisy a prediskutovať ich podobne ako je vlastné prostriedky Anne Jensen a tam sa toho ujalo teda Anne Jensen e, potom sme pondelok popoludní a v útorok V dvoch kolách sme sa pokúšali tieto pozmeňovacie návrhy integrovať bez toho, aby sme nejak opustili logiku tejto správy a máme 27 kompromisov, ktoré mm, môžeme predložiť a tiež ústne pozmeňovacie návrhy. Ale chcem ešte jedno zdôrazniť. Táto priebežná správa zodpovedá eh, nášmu rokovaciemu poriadku E, ide vlastne o zľahčenie a urýchlenie schváľovacieho procesu viacročného finančného rámca. A po e, hlasovaní vo výbore a v e, plene 23. októbra sa to spojí s predsedníctvom rady, aby sme boli pripravení postúpiť v schvalovaní VFR a vlastne máme dočinenia aj zo strany rady s urýchleným postupom a nevieme ešte, ako to celé dopadne, a, ale s ohľadom na zvláštne e, zasadnutie rady 22. a 23. novembra musíme byť pripravení. Takže k tomu vlastne slúži táto priebežná správa aj pri zohľadení rôznych tematických dôrazov, o ktorých sme už spoločne hovorili na základe predchádzajúcej správy, teda otázka integrácie stratégie 2020 pre rast a zamestnanosť a tiež e, rozsah výdavkov, otázka better spending a tiež o outsourcing veľkých projektov, otázka trvania strednodobej revízie a nevyhnutnosť flexibilnejšieho rozpočtu v porovnaní s terajším a tiež jednota rozpočtu a kapitola vlastných prostriedkov. Samozrejme to nevylučuje, že podľa toho, ako naša ponuka bude prijatá zo strany predsedníctva rady a tiež zohľadom ohľadom na aktivity predsedu rady von Rompoja budeme ešte pred novembrovou radou eh, môcť alebo musieť predložiť doplňujúce uznesenie, aby sme mali jasné línie. Ale tá ponuka je jasná. Sme pripravení rokovať a chceme postup eh, urýchlene ukončiť, ale samozrejme kvalita má prednosť pred eh, rýchlosťou a e, novembrový termín je našim cieľom. Ale samozrejme je potrebné dosiahnuť výsledky. A my sme sa snažili v týchto pozmeňovacích návrhoch a kompromisoch e, udržať tento súlad, teda flexibilita, primerané financovanie, kvalita, to znamená, ako môžeme zabezpečiť e, paralitu e, rokovaní e, o viacročnom programe a e, súvisí to aj s flexibilitou pretože o čo komplikovanejšie sú čísla, o to pot- viac potrebná je flexibilita. A samozrejme aj vlastné prostriedky tam musíme dosiahnuť prielom. Na to sa musíme sústrediť. Rád by som prvá ako prehovorí kolega Kalfin ešte povedať, že Eh, mali sme veľmi dobrú spoluprácu aj s, eh, so eh, spolupracovníkmi sekretaritu a, a poradcami. Ale e, svet sa mení a určite nám pripraví nové prekvapenia. E, to znamená, že to všetko budeme musieť zohľadniť v našich strategických úvahách. Všetci ste si všimli, že táto pracovná skupina predsedov odrazu hovorí o rozpočte pre eurozónu. A e, britský premiér s tým súhlasí z zrejmých dôvodov, ale sú to členské štáty, ktoré hľadajú východisko a e, e, teda uvažujú o vete, pokiaľ ide o fiskálnu politiku ale súčasne takáto cesta e, vytvára množstvo otázok, pretože tie popri konsolidácii a rozpočtovej disciplíne ešte urobiť niečo naviac v oblasti eurozóny, to je celkom iste veľmi napínavá výzva, e, pre ktorou by sme sa nemali uzatvárať. Chcem pripomenúť, že parlament a najmä náš predseda trval na tom, aby 60 miliard z prvého e, e, eurovalu by mali byť e, rozpočtované. To komisia nepredpokladá, teda už máme aktivity v rozpočte s ohľadom na eurozónu. A potom je tu otázka, prečo nie tak pokračovať aj ďalej. Preto o tom musíme hovoriť, lebo existuje mnoho paralelných aktivít v tejto pracovnej skupine, a predseda Schulz bol prizvaný ako host. To bolo prekvapivé. A máme ďalšie správy v parlamente a zároveň prebiehajú rokovania o viacročnom finančnom rámci. Lebo nemôže to byť tak, aby sa vytvoril výsledok, kde sa znižia čísla vo EFR e a potom budeme mať diskusiu o nakladaní s prostriedkami pre eurozónu a toto sa nebude diať v nadväznosti na rokovania o VFR. Nie som právnik, ale podľa mňa toto je v rozpore so záväzkami Európskej únie. Euro je pravidlo, e, pokiaľ ide o zmluvu. A E, ak nie je niekto členom eurozóny, to je výnimka. A všetky krajiny, ktoré to takto chcú e, a, a majú túto výnimku, vždy majú možnosť pripojiť sa k euru. Táto diskusia, ktorá prebieha a ktorú ešte nevieme posúdiť, je výsledkom, musí nás vyzývať k premyšľaniu, čo to znamená pre našu stratégiu a pre našu rokovaciu pozíciu. Nemôže to byť tak, že pravidlom bude silné euro vo, v stredobode vnútorného trhu, teda 17 členských štátov a ďalšie sa pripoja, ak splnia podmienky a že toto bude eh, tak povediac outsourcované a eh, a v jadre budú tie slabšie elementy EÚ. To by podľa mňa protirečilo európskemu integračnému procesu. A preto eh, som proti ďalším mm, takýmto medzivládnym procesom, ktoré sú proti e, Lisabonskému procesu. Preto, pán predseda, musíme uvažovať o tom, ako to, tieto vyhlásenia a úvahy spracujeme. Možno nie ďalším pozmeňovacím návrhom, neviem, ale prihoval by som sa, aby politické skupiny o tom uvažovali, ako možno jasne povedať, nie len pokiaľ ide o jednotu rozpočtu a pozmeňovací návrh 175, ale doplní to aj formuláciami, ktoré by boli pripojené v našom uznesení, aby sme reagovali, pretože tu vzniká dynamika, s ktorou by sme si už nevedeli poradiť a nevedeli ovplyvniť. A na záver ešte chcem povedať, že po hlasovaní vo výbore pre rozpočet v prílohe tohto tejto správy mm, nájdete e, dokument, kde na základe hlasovania e, doplňame texty e, v súvislosti s VFR, aby sme jasne ukázali, že sme schopní reagovať na všetko a s predsedníctvom e, rady ďalej rokovať. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko ďalších e, poznámok. Chcem sa poďakovať e, sekretariatu a politickým poradcom lebo pracovali pod vysokým tlakom a intenzívne. A všetkým kolegom z ďalších politických skupín, a najmä kolegovi Bögemu, za dobrú spoluprácu. Tie kompromisy, to boli veľmi, veľmi ťažké dohody pre všetky skupiny. Ale snažili sme sa pripraviť dokument, ktorý by mohol získať väčšinovú podporu pretože to je to, čo je dôležité pre e, pozíciu parlamentu. A pridržali sme sa predchádzajúcej správy a konceptu, že väčšina textu musí mať vzťah k procesu VFR Vyhýbali sme sa témam ako spolurozhodovanie, chceli sme ich e, minimalizovať. Takže ja by som rád počul vaše reakcie. Myslím, že väčšina tých konceptov, ktoré sme predložili, sú zahrnuté v kompromisných návrhoch ehm, chceli sme dohľadiť všetkých, ktorí predloži, predložili pozmeňovacie návrhy, lebo vylepšili správu. Ešte dve vety k tomu, čo povedal Reimar. Pracujeme na ďalšom VFR uprostred pohybu a, a, a všelijakých chýrov a vyhlásení, že e, je tu pripravne pre nejaký iný európsky rozpočet. To nemôžeme ignorovať. A ak môžeme povedať, že už máme 11 krajín, ktoré podpísali list komisie, komisii pre zavedenie FTT. To je dobrá správa, pretože parlament na tom trval. Ešte stále musíme e, e, si položiť otázku, kde sa objavia tieto naše dôraz v budúcnosti, či to bude v tomto rozpočte alebo v budúcom Samozrejme, všetky tieto úvahy sú v úvodnej fáze, ale sú tu kolegovia, ktorí pracujú, aj predseda parlamentu je do tom zainteresovaný, takže toto musíme, na to sa musíme sústrediť. Preto si myslím, že v tejto správe a v ďalších správach, aj e, tá, o ktorej budeme hlasovať popoludní, e, teda správa Thyssen, tam musíme trvať na komunitárnej metóde, lebo inak e, si myslím, že práca na VFR bude na vode, proste nebude mať dobré základy a budú to veľmi zlé rokovania. Ďakujem. E, Jean-Luc. Jean-Luc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako Ivajlo a Reimer povedali, Han Jensen a ja sme pracovali na časti zdroje a aj sme predložili návrhy k pozmeňovacím návrhom. Ako viete, pán predseda, pôvodný cieľ tejto správy bolo upresniť naše politické stanovisko a pozíciu k prepojenie k viadročnému finančnému rámcu a vlastným zdrojom. Na základe šiestich bodov v uznesení sme toto naše stanovisko chceli vysvetliť, ale rád by som sa pridal ku komentárom dvoch predrečníkov. Je pozitívne, keď hovoríme o vlastných zdrojoch, že 11 členských štátov žiada o posilnenú spoluprácu, a to aj k daní z finančných transakcií. Ale táto téma je bohužiaľ postihnutá aj paralelnými diskusiami, ktoré sa spustili. Niektorí si želajú, aby toto zdanenie finančných transakcií slúžilo na financovanie rôznych rozpočtov, ak to môžeme tak nazvať, EÚ. A to by aj podkopalo istým spôsobom samotný e, význam tejto dane. Musíme samozrejme prediskutovať, e, na čo budú zamerané tie peniaze alebo na čo sa využijú tie príjmy, ktoré sa dostanú z tejto dane. Samozrejme, e, to bude mať vplyv aj na finálny, finálnu formu takto, tejto dane. A požiadali sme o stanovisko aj komisiu. Viete, že komisia si žela vlastný zdroj založený na DPH a cieľom našej práce je zdôrazniť, že chceme, aby DPH ako vlastný zdroj ostalo vo vlastných zdrojoch, ale komisia sa snaží o jeho zrušenie a chce navýšiť ten podiel HND vo vlastných zdrojoch. Ale my sa musíme vyjadriť k tej časti DPH. Dobre, Jean-Luc, teraz Ann Jensen. Yes, thank you. Well, I've... Ďakujem. Ja si tiež myslím, že uh, Hybl mal veľmi ťažkú úlohu dosiahnuť kompromis, ale podarilo sa vám zabezpečiť, aby tá správa nebola dlhá a opakovaním šúrovej správy. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, niekoľko poznámok k tomu, čo povedal Jean-Luc. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme vyjadrili v správe, čo by malo byť obsahom politickej dohody, a, a, teda aby sme odsúhlasili VFR. A povedali sme, že to neurobíme, ak nedôjde k politickej dohode o vlastných e, zdrojoch. To je bod 59 e, a ten má 6 e, položiek. A e, najmä to posledné hovorí v prípade, že nové e, E, vlastné zdroje nebudú viesť e, k e, poklesu HND v členských štátoch, tá komisia by mala predložiť ďalšie návrhy, pokiaľ ide o vlastné zdroje. My vlastne žiadame o záväzok medzi tromi inštitúciami, aby pokračovali ďalej na získanie vlastných zdrojov, ktoré budú znamenať zníženie E, e, národných príspevkov. Myslím, že to je veľmi e, rozumne vyjadrené a to je dobré. Ďakujem a ďakujem pán, pán, pán spravodajca, pani spravodajkyňa. A teraz o slovo požiadal Salvador Gariga. Ďakujem, pán predseda. Chápem, že niektorí kolegovia môžu mať špecifické problémy s týmito kompromisnými návrhmi, ale ako za politickú skupinu by som chcel poblahoželať všetkým štyrom kolegom, za, ktorí sú autormi správ. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ pre rokovania s radou. Nazdávam sa, že vlastne tá línia správy, ktorá už bola schválená v roku 2011, je, ju ešte vylepšuje, e, aktualizuje a umožňuje realistickú negociáciu s, radom, s radou, ktorá sa rozhodla znížiť e, sumy nielen pre parlament, ale aj samotnému návrhu komisie. Ja si myslím, že e, E, táto priebežná alebo predbežná správa navrhuje alternatívne riešenia, ako vyvíjať tlak na radu, najmä pokiaľ ide o vzťah medzi e, finančným hlasovaním a flexibilitou. To je veľmi dôležité, pretože inak nebudeme mať dotáciou finančnou a flexibilitou, lebo inak nebudeme mať e, dostatočné prostriedky. A preto e, rozpočet spoločenstva musí byť maximálne flexibilný a to je tak politická, ako aj technická odborná otázka a preto plne súhlasím s touto správou a požiadal by som ostatné politické skupiny, ktorí chcú predkladať individuálne pozmenice návrhy, aby sme pracovali na báze kompromisov. Myslím si, že E, tie potom zohľadňujú spoločné stanovisko, aj keď mnohí nesúhlasíme so všetkým, ale myslím si, že v každom prípade správa musí byť vypracovaná e, a vziať do úvahy tieto kompromisy, ktoré vypracujú spravodajcovia a nemali by sme prehlbovať individuálne pozmenujúce návrhy, ktoré nebudú mať podporu ostatných skupín a mohli by istým spôsobom narušiť ten konsenzus, ktorý sme v prípade týchto kompromisov dosiahli. Ďakujem veľmi pekne. Helga Trüppel. Merci Alain. Um, ich möchte erst noch mal deutlich machen, Chcem najprv zdôrazniť, že našim spoločným záujmom naozaj musí byť, aby sme získali viac vlastných prostriedkov pre Európsku úniu, aby sme boli nezávislejší. Myslím, že to e, s tým súhlasíme ale ďalej musíme jasne vyjadriť, že keď sa pustíme do tohto rokovania, že z hľadiska parlamentu, a to musíme verejnosti jasne povedať, ale aj do vnútra parlamentu, že nie sme ochotní púšťať sa do takej hry, kde je rokovanie o VFR, kde máme isté práva, tým by sme sa nemali vzdať, aby sme sa nehali zahnať do úzkých a, a uvažovať o nejakom e, oddelenom E, rozpočte eurozóny môžeme zatiaľ len hádať, predpokladať, e, že by sme potrebovali nejakú novú medzivládnu dohodu a tam by e, Európsky parlament vypadol z tých rokovaní. A tým boli obmedzené parlamentné práva, to je politická situácia, kde eh, mnohí volajú za tým, že je potrebné viacej európskej demokracie, takže eh, nemôžeme sa vzdať eh, politické kontroly parlamentu. To, to nie je cesta, to musíme jasne povedať. A rada by som sa s vami podelila o niekoľko citátov, ktoré boli v EU Observer. A teraz prejdem do angličtiny. Uh, Európsky summit e, podporuje oddelený európsky rozpočet a hovorí sa tu o novom rozpočte, e, ktorý je oddelený od e, existujúceho rozpočtu. A potom ďalší citát, posledné znenie o rozpočte eurozóny, to je náznak toho, že sa vytvára konsenzus členských štátov ktorý nebude mať vplyv na rokovania pre rozpočet 2013-2014. Ehm, pre štáty mimo eurozóny sa e, zdá byť tento koncept priateľný. Polský minister EÚ Piotr Serafin povedal pre gazdu Vyborča, že táto krajina sa neobáva rozpočtu eurozóny, pretože by to bolo oddelené od e, spoločného fondu EÚ. A e, neobávame sa toho, čo sa stane 1. Rozpočtu, 1. januára 2013. Je veľmi ťažké si predstaviť, že takýto mechanizmus by mohol pracovať v roku 2013. Serafín tiež povedal, že nie je jasné, ako by sa používal tento oddelený rozpočet. Muselo by to mať vzťah k ekonomickým politikám e, v vidieckých e, oblastiach a tie diskusie nebudú prebiehať tak rýchlo. A teraz pán Cameron, e, ten povedal, príde čas, keď budeme potrebovať dva európske rozpočty. Jeden pre spoločnú menu, pretože sa budú musieť vzájomne podporovať a možno širší rozpočet pre e, všetkých ostatných. Takže vidíme, že sú tu, aké sú rizika, o čo tu ide a preto si myslím, že my ako parlament musíme obhajovať náš záujem a musíme jasne povedať, čo si prajeme. Samozrejme, áno, sú tu dobré dôvody mať vlastné zdroje, lepšie investovať, lepšie nakladať s prostriedkami v právnych, správnych, E, správnych oblastiach. Ale to musí byť súčasťou e, európskeho rozpočtu a to musím jasne povedať. Merci, Helga. Ďakujem, Helga. Jan Mulder. Ďakujem, pán, ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcom za úsilie pri dosahovaní kompromisu. Myslím, že to je veľmi dôležité v tomto období, aby sme ako parlament vytvorili spojené, spojený front proti rade. Takže teraz nie je čas na partikulárnych záujmoch alebo pozmeňovacích návrhoch. Musíme dosiahnuť e, jednotu. A teraz k tým chýrom, ktoré sa šíria, teda 11 krajín, e, ktoré sa spájajú, bude tu oddelený rozpočet pre eurozónu. V tejto fáze si myslím, že je veľmi dôležité, aby komisia zaujala jasné stanovisko. A aká je situácia, pokiaľ ide o zmluvu? Ja neviem, aká je to situácia, ale komisia by mala využiť právo iniciatívy a na základe toho e, sa budú rozhodovať reda a parlament. Teda, aké bude stanovisko komisie k týmto zaujímavým návrhom o oddelenom rozpočte? To bude veľmi dôležité. Ja si nemyslím, že ak rada 22. 23. novembra, neviem presne, e, sa zhodne na niečom a, a na základe toho by sme mali rokovať s komisiou, ja neviem. E, komisia má právo iniciatívy. Mus, myslím, že potrebujeme e, do budúcnosti dobré právne rady, e, ako toto všetko je v súlade so zmluvou. E, Juta Hauk, nech sa páči. Hlásila som sa k tomu, že trochu európskeho rozpočtu potrebujeme. Súhlasím s, tom, s tým, čo hovorí Rajmar, ale vidím, že tu v priebežnej správe máme tú istú ťažkosť, pre mňa teda je to problém, tak ako to bolo v správe Giovanniho. Ide o agentúry. A môj záujem v prípade agentúry je to, to nie je záujem v súvislosti so strednými malými podnikmi. Toto presahuje politické skupiny to je v záujme parlamentu. Nie je darmo, sme viac ako tri roky v medziinstitucionálnej pracovnej skupine pracovali a dosiahli sme výsledok, ktorý minulý júl bol podpísaný a teraz prichádzame s pozmeňovacími návrhmi a z toho vychádzajúcich kompromisov, aby sme to oslabili. To predsa nemôže byť nemôžeme myslieť vážne. V tejto medziinstitucionálnej pracovnej skupine boli všetky, alebo skoro všetky pracovné, eh, politické skupiny a z tohto výboru tam boli traja Anne Jensen, Inge Gressler a ja. A my sme predsa eh, poskytovali informácie kolegom, nepracovali sme tajne. Nie len sme diskutovali, ale sme doslova všetkých donútili k tomu, aby sa nechali informovať. A teraz, keď prichádzajú pozmeňovacie návrhy, ktoré sa správajú tak, ako by mali úplne nové nápady a, a prichádzajú s tým najlepším, čo sa dá povedať, pokiaľ ide o agentúry, tak prosím vás, môžem odporučiť kolegom len to, prosím, ešte raz si prečítajte Common Approach a nie len to, ale aj to, e, na čom sme sa dohodli s komisiou totiž, že do konca tohto roka komisia žiaľ Monika tu nie je, <laughs> lebo toto som adresovala hlavne Monike Holmajer. Ale Jan de Brandis tu tiež nie je. Ja tomu to musím tiež všetko zopakovať. Ale prosím vás, prečítajte si, na čom sme sa dohodli. Komisia sukcesívne to, na čom sme sa dohodli, teraz bude plniť. A k tomu patrí aj to, že nám podá objektívne kritéria, ktoré nie len nás, my sme len časťou zákonodárcu, ale aj rade, a, a umožní nám to buď tie agentúry úplne uzavrieme, alebo agentúry budeme spájať tak, aby sa naše peniaze efektívnejšie využívali. Ale prosím vás, počkajme, počkajme a e, držme sa toho, aby sme splnili to, na čo sme sa dohodli. Mm, tu myslím teraz ten poslednú verziu kompromisu 21. A tam sú ešte aj ďalšie veci. Prosím vás, o to by sme mali upustiť. Preto som teraz tak dlho hovorila. Rada by som to e, bola povedala ešte pred hlasovaním o správe Giovanniho, ale k tomu nebola príležitosť. Ja si myslím, že nemôžeme podkopávať našu vlastnú prácu, ako keby sme všetky dohody chceli znova otvárať, aby sme to, čo sme vo vzťahu k rade e, a tiež vo vzťahu ku komisii, ako keby sme to všetko spochybňovali ako keby sme chceli všetko robiť znova od začiatku. 20. 20. To, čo v Reimerovom dokumente to bolo 21, ale 20 bolo to, čo sme naposledy dostali. Ak teda chceme povedať niečo k agentúram, tak samozrejme môžeme siahnuť ku common approach. Na to môžeme odkázať ale tam by to malo skončiť. E, nič viac, prepačte, to je všetko. Merci. Ďakujem, Juta. Veľa kolegov požiadalo o slovo. Najskôr, dostanú, najskôr ho dostanú koordinátori a potom ďalší, Goran Ferm. Uh, first... Ďakujem, pán predseda. Hlboká vďaka spravodajcom, to chcem povedať ako prvé. To bolo veľmi múdre rozhodnutie, aby sme mali tento model spolu s pravodajcov, pretože to dovedlo k situácii, kde môžeme zabezpečiť e, širokú zhodu a jednotu, lebo e, ak sa máme posunúť v týchto rokovaniach, tak to potrebujeme. A tiež chcem dodať, že e, s ohľadom na ten časový tlak, ktorý je pred členskými štátmi pred summitom na konci novembra, to je stále veľmi ambiciozne, ale je pozitívne, že tu je tento časový tlak ja dúfam, že to bude viesť k tomu, čo som nazval e, e, najhorší scenár, kde e, niektoré členské štáty budú e, obhajovať e, krátenie, ďalší koheziu, ďalší spoločnú polnospodárskú politiku a, a nikto nebude hovoriť o ďalších ambíciách pre výskum. Tak to, to je ten najhorší scenár. Dúfam, že tomu predídeme. Ďalšie poznámky k trom témam. Spoločná polnospodárska politika naozaj si myslím, že sú tam pozmeňovacie návrhy, vrátanie mojej vlastnej skupiny, že by sme mali zmeniť formuláciu z Šúreho správy vo vzťahu k spoločnej provodzkej politike. A, e, áno, Genelavi a my budeme hlasovať o našich vlastných e, stanoviskách SPP. Myslím, že musíme sa pridržať Šúreho znenia, alebo inak e, si pripravíme problémy, e, pokiaľ ide o SPP. To je prvé. Druhé. Som spravodajcom k e, európskem, pre európsky nástroj. Ja myslím, že najmä pokiaľ ide prvé GS, tak tam by sme mali trvať na tých národných e, príspevkoch. Potrebujeme európsku pridanú hodnotu a e, dištancovať sa od národných e, príspevkov. Ale súhlasím, dobre, tento kompromis by, by som prijal, ale nechoďme ďalej, nechoďme ďalej, lebo inak e, sa neposunieme ďalej. Táto formulácia je pre mňa priateľná, ale už ďalej nie. A potom tá hlavná téma diskusia o eurozóne. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme trvali na našich princípoch, aby sme trvali na mojom pozmeňovacom návrhu 175 a potom, lebo, lebo zatiaľ nemáme žiadne dôvody, aby sme odbočovali od nášho princípu o jednote rozpočtu Áno, prebieha tu diskusia, musíme ju sledovať, ale obávam sa, že ak by sme prijali čokoľvek iné, tak to by bol krok k smerom k dvojrychlostnej Európe. Dobre si zvážme, čo povedal e, pán kameru a čo tu robí. Áno, ak máme pozitívne vysvetlenia preto, aby e, e, že teda eurozóna sa chce vzájomne podporovať, ale Ide o to, aby sa znížili príspevky zo strany Spojeného kráľovstva. A to nemôžeme e, prijať, ak by sme touto cestou išli, to bude veľký problém. Musíme si všímať, čo sa tu deje a tento proces prebieha veľmi rýchle. Takže pokúsme sa koordinovať. Máme termín pre plenárne zasadnutie, ale sledujme, čo sa deje. Možno by sme sa mohli stretnúť eh, so spravodajcami, aby sme získali aktuálne informácie o vývoji prv, ako sa eh, rozhodneme, ako budeme hlasovať počas plenárneho zasadnutia. Ale doteraz ma nič nepresvedčilo o tom, že by sme mali urobiť čokoľvek iné, ale trvať na týchto pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Ďakujem, pán Klute. Ďakujem, pán predseda. GUE nebola prizvaná ku kompromisným rokovaniam, takže to je trošku kritická poznámka z mojej strany. Prosím, aby sme boli k týmto kompromisným rokovaniam prizvaní v budúcnosti. E, v ďalších e, výboroch je to obvykle, že nás prizývajú k obsahu. Mnohé z toho môžem podporiť, aj to podporíme. To, čo odznelo, pokiaľ ide o práva parlamentu, e, tam stojíme v jednej línii to presahuje všetky frakcie a to chcem počerknúť a to sme povedali aj v kontaktnej skupine, ale považujem za dôležité, aby sme boli prizvaní ku všetkým rokovaniam. A ešte niečo e, k daní z finančných transakcií z hľadiska našej skupiny by sme uvítali, keby sme to žiadali dôraznejšie. Táto téma sa preberala v Ekon, o tom sme e, hovorili z ekonomického hľadiska a tam vznikol široký kompromis pre daň z finančných transakcií a bolo by dobre, keby sa to aj tu jasne povedalo a keby sme tiež e, ako výbory spolupracovali. Je to tam, ale možno, že by sa to malo dôraznejšie žiadať. Aj e, pokiaľ ide o dôvody finančného trhu, je to možnosť e, podporiť vlastné prostriedky. Preto by som e, bol rád, keby sa to jasnejšie povedalo. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Sidonia. I would like to join those that, uh... Chcem sa pripojiť k tým, ktorí ďakujú spravodajcom a zamestnancom ďalšiemu štábu. Tie kompromisy odrážajú diskusie, ktoré prebehli a sú dobrým východiskom pre hlasovanie zajtra. Chcem sa s vami podeliť o, o, k poznámkami e, ku kompromisom, potom k tým pozmeňovacím návrhom, ktoré nie sú v kompromisoch a ktoré by bolo dobré ešte zvážiť. A to tretie, chcem sa vyjadriť k téme možného vytvorenia rozpočtu eurozóny. Takže ku kompromisom. Myslím, že sú veľmi rozumné inkluzívne a korektné. Ak sa sústredím na tie, <laughs> s ktorým mám problém, tak e, e, to sú len, len výnimočné prípady. Hlavná téma je spojená s politikou klimatických zmien. Ide o pozmeňovací, kompromisný pozmeňovací návrh číslo 6 a tam mám ťažkosti to podporiť, mám, mám problém s jedným, jednou formuláciou v tomto pozmeňovacom návrhu. Ide o e, zosúladenie e, e, boja proti klimatickým zmenám a teda 20 nákladov, teda mainstreaming 20 rozpočtu EÚ v boji proti klimatickým zmenám. To možno, že som si nevšimla niečo, na čom sme sa predtým boli zhodli. Ja si to ale nepamätám, že by sme sa na takomto niečom boli dohodli. A to by bolo dobre objasniť. No a potom e, všetko by bolo v poriadku. Z mojej strany kompromisný pozmeňovací návrh 11. Mám e, principiálny problém s miešaním e, e, platieb, teda e, polnospodársky rozvoj a regionálny rozvoj. To je, to je problém, aby sme o tom hovorili v jednom alebo alebo by sme mali mať oddelené hlasovania alebo hlasovanie po Teda priame platby a vidiecký rozvoj, to nie je tá istá vec v tomto kontexte. Ďalšia poznámka ku kompromisom. Myslím, že tu skončím. Naspäť k individuálnym návrhom. Ja, ale nie len ja. E, je tu nie celá sada pozmiacich návrh, ktoré chcú počerknúť e, rastový e, rozmer rozpočtu a mnohí to spochybňujú je tu viacej argumentov, ktoré e, vyjadrujú pochybnosti, či rozpočet EU je e, rastový, podporuje rast a je orientovaný na investície. Ja si myslím, že je. Ale chcem e, spravodajcov požiadať, aby, aby zvážili tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré podkopávajú túto dimenziu rozpočtu. E, totiž, že EU rozpočet nevytvára e, e, impulzy pre rast. A posledná poznámka rozpočtu eurozóny. Nemôžeme si nevšímať to, že sa niečo deje. Zároveň však nemáme dosť informácií, nie sme žiaľ zainteresovaní do prebiehajúcich príprav alebo do tvorby, ak vôbec to môžeme tak nazvať, pokiaľ ide o rozpočet eurozóny, takže máme viac otázok ako odpovedí. Moja hlavná otázka, ako by sme boli zapojení do toho ako parlament pri tvorbe takéhoto rozpočtu eurozóny. Nie je mi jasné, ako by sa to stalo. A, a, a znepokojujem ma, že sme len e, E, prizerajúci sa, môžeme si akurát niečo prečítať v novinách. A po druhé, podľa mňa to minimum, čo by sme mali urobiť, je trvať na zainteresovaní parlamentu do tohto procesu. Zdieľam tie obavy kolegov, ktorí hovoria o tom, že nie je dostatok informácií zo strany Európskej komisie. Musíme trvať, musíme, musíme trvať na tom, aby sme poznali túto pozíciu. A tá posledná vec. Chcela by som sa zdržať, aby sme sa vyjadrovali k e, rozpočtu eurozóny teraz. My musíme na tom ešte pracovať. Je nereálne, aby v správe, na ktorej robia kolega Böge a Kalfe, aby sme vyjadrili nejaké stanovisko k e, rozpočtu eurozóny. To nie je cieľ tejto správy a vyžaduje to ešte viac práce. Myslím si, že v tejto správe by sme mali trvať na jasnom posolstve pre novembrovú radu a tiež pokiaľ ide o oktobrovú radu a, a pokiaľ ide o rozpočtové rozhodnutie, musíme najprv na to, aby sme boli zapojení do procesu. Ďakujem, Sidonia, teraz pán Narancho. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť stručný pretože vysvetlenia a úvahy, ktoré tu padli doteraz, sú veľmi dôležité a s väčšinou súhlasím. Veľmi súhlasím s Goranom aj s Reimerom v súvislosti s iniciatívami, ktoré vznikajú ako huby na vládnej úrovni, či už e, ide o rozpočet eurozóny, alebo či ide o daň z finančných transakcií, alebo o vlastné zdroje. To ukazuje, že krízová, teda ten krízový kontext našich inštitúcií, že to všetko by nás malo znepokojovať. Chcel by som tiež pogratulovať našim spravodajcom, pretože urobili naozaj veľmi dôležitú prácu a na, aj veľmi účinne. A pri kompromisoch samozrejme je zložité ich dosiahnuť, ale rád by som vás všetkých upozornil na jednu úvahu ku kompromisu 10, odsek 21 v pôvodnom znení končil by mal byť e, uchovaný na úrovni a hovorí sa o referenčnom období 2010-2013 a táto veta, ktorá sa dodáva, tak sa mi e, zdá, že je trošku nevhodná. E, Legislatívo a začína sa s rozpravou, ktorá nie je vhodná pre túto správu a navyše sa odvoláva na regióny, ktoré v čase, keď sa robia škrty, ktoré chce rada, tak to oslabuje silu správy. Ja len chcem, aby to bola jasná, silná správa aby dosiahla čo najväčší konsenzus, tak by som vás poprosila, aby ste pouvažovali o týchto bodoch aj naši vynikajúci spravodajcovia, pretože sa mi zdá, že pôvodné znenie odseku 21 bolo vynikajúce a všetci s ním súhlasili. Ďakujem. ďalší kolega pani Nažnensky. Eh, Chcela by som pogratulovať spravodajcom k tejto vynikajúcej správe a za veľmi odvážne a vhodné vedenie rokovania, eh, ktoré dosiahlo také očakávané zmeny pre priame platby pre farmárov a aj gratulujem ku kompromisu. Je to veľmi dôležité posolstvo pre farmárov z takých krajín, ako je Bulharsko alebo z Pobaltia, aby všetci mali rovnaké podmienky a rovnaké kritériá aby teda tie požiadavky na kvalitu potravín a tak ďalej, oni ich musia splňať a teda je normálne, aby aj oni mali priame platby, ktoré zodpovedajú rovnako aj v ostatných krajinách. To je veľmi vizionársky prístup a gratulujem obom spravodajcom aj parlamentu. Ďakujem. Nadežda. Pán Goldmanis. I just want to... Chcem podporiť spravodajcov v dvoch kompromisoch 20, ocek 21, kompromis 10 a kompromis 11. Myslím, že sa tu urobilo to najviac, čo bolo možné a podporujem tieto kompromisy, aj keď môj návrh nie je úplne, úplne zapracovaný. Preto si myslím, že to je dobré, dobré stanovisko. Ďakujem. Merci, mon cher Ďakujem. Giovanni Lavia. Ďakujem, pán predseda. A ja ďakujem za vynikajúcu prácu kolegom spravodajcom. Len by som sa pozastavil pri kompromise 11 v rámci SPP. Predložil som niekoľko pozmenujúcich návrhov, Možno je extrémnejší ten môj návrh, než e, je dosiahnutý kompromis. Ale chcel som upozorniť na dva aspekty. Sú určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa odvolávajú pre nový viacročný finančný rámec nie len na zmrazenie rozpočtu v roku 2013, ale sú tam aj určité stropy výdavkov s predchádzajúcou VFR je jasné, vzhľadom na tie rozdiely medzi tento rok, medzi stropmi výdavkov a rozpočtu. Takže je to veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Je tam ten väčší rozdiel a navrhoval by som kolegom, aby sme využili socialistické pozmeňujúce návrhy, aby sme dosiahli určitý kompromis a aby sme naše odvolávky upresnili. Druhý bod. Hovorí sa o prvom a druhom pilieri. Pre mňa je to síce správne, pretože e, pre členské štáty tieto e, veci alebo entity sa kompenzujú. Prvý aj druhý pilier sú dôležitý, takže je to naozaj korektné, ale ten druhý alebo skôr tretí aspekt, ak existujú určité rozdielne názory medzi členskými štátmi, existujú rozdiely medzi členskými štátmi, regiónmi a farmármi, prečo v návrhu komisie je zníženie rozdielov o jednu tretinu, ale v diskusii v Agri sa hovorí o znížení a v návrhu kompromisu sa hovorí o, o znížení existujúcich rozdielov. No ale skôr to zodpovedá návrhu komisie, keď e, sa diskutuje o tom, že či treba nahradiť to, čo existuje tým, že alebo je rozdiel, či nahradíme existujúce rozdiely, alebo odstrániť rozdiely. Veľmi dobré. Lavia. Ďakujem, pán Lavi a Pani Inge Gressle. Ďakujem. Chcem povedať, že pri tom rokovaniach o VFR sme mali dobrú pozíciu a tie signály o rozpočte eurozóny, tie nás nepokojujú. Myslím, že sa musíme poradiť, ako k tomu zaujímame stanovisko. Teda, čo by to znamenal tento rozpočet? Znamenal, e, je to nejaký druhý druhý EFD, alebo čo by to malo byť? Rozhodujúce je e, totiž, že e, šéfovia vláda štátov e, sa tu správajú ako králi, rozhodujú o prostriedkoch e, alebo ani nezohľadňujú svoj, rozhodnutia svojich parlamentov. Takže tuto e, je jeden koncept, ktorý nás rozoštváva a dobré dobre, Spojené kráľovstvo, áno, ale my musíme sa proti tomu brániť. Tento parlament v otázkach eura vždycky našiel e, riešenia. Problémom je rada. Naši kolegovia z krajín mimo eurozóny sa zdržiavali, ale my musíme mať e, skupy všetky síly a brániť sa proti tomu. Inge. Ďakujem. Inge, Dominik Rike. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu a disponibilitu, e, ktorú vždy prejavil. Chcel by som upozorniť na to, že za socialistov by som sa chcel vrátiť k dvom vystúpeniam. Grite Haug, aby som povedal, že pokiaľ ide o kompromis 8, ktorý sa týka ťažkosti, ktoré máme s desiatimi miliardami v kohezných e, fondoch, tak my momentálne rokujeme celkom dobre. Naše negociácie pokracujú s výborom pre transport a regi a musím povedať, ako, tak ako aj uviedol Göran, táto formulácia je maximalistická, to je to maximum, čo si môžeme želať. Ale keby sme nemali takýto e, zoznam, tak už myslím, že by to bolo maximum. Takže ja si myslím, že treba dávať e, pozor na to, aby to neinterferovalo s našou diskusiou. Ďalšia vec, ja plne zdieľam poznámky Juty Hauk e, k pozmenujúcemu návrhu 21. Ja si myslím, že by sme sa nemali vrácať k práci, ktorá tu už bola uzavretá. Druhá poznámka je tu istá rozpočtová vízia, ktorá spočíva na tom, že treba všetko zvážiť, skoordinovať, skoncentrovať a tak ďalej. Ale ja si kladiem otázku, pretože sú tu dve pozmenujúce e, návrhy z mojej vlastnej skupiny. Kladiem si otázku, či za tým nie je nejaká snaha niektorých e, agentúr, ktoré sú vlastne za vládami a ktoré si neželajú viac Európy a že či tým nestratíme istý prostriedok pre integráciu alebo integračný prostriedok. No a posledné slovo. Pokiaľ ide o rozpočet zóny euro, ja si myslím, že to je typická súčasť eh, chodu času. Keď sme zavádzali jednotný trh, eh, sme vedeli, že budeme mať jednotnú menu. Keď, na, keď prišiel okamih jednotnej meny, boli ľudia, ktorí zostali vonku. Ale samozrejme nemožno využívať eh, výhody spoločného trhu bez e, solidarity a samozrejme, že rozpočtové aspekty ako ekonomická, finančná a banková regulácia sú súčasťou toho istého balíčka. Jednoducho ja si myslím, a aby som teda tým zodpovedala aj na e, správne poznámky Ingeborg, myslím si, že v skutočnosti tu otázka nestojí tak, ako bude rozpočet zóny euro správovaný, ak sa jedného dňa vytvorí, on musí byť e, spravovaný tak ako súčasné rozpočty. Skôr je to otázka, ako budú spravované tie zvyšné rozpočty e, tých krajín, ktoré sa budú oddeľovať. Budú prispievať menej? Veď tento rozpočet predsa by mal byť integračným faktorom štátov. A keď tu budeme mať stále ten všeobecný upting out, ja si myslím, že musíme byť veľmi pozorní a sledovať, čo sa deje na tejto úrovni. A ja si myslím, že e, tak ako sme konštatovali, keď vznikla menová únia, že treba robiť aj iné únie, tak myslím, že to je prirodzený proces. Ďakujem, milí kolegovia. Ja si myslím, že táto rozpráva bola bohatá, vášnivá, pokryla všetky aspekty problémov, ktoré máme a Samozrejme, ďakujem e, spravodajcom za kvalitnú prácu a za spôsob e, tímovej práce, ktorú odviedli vzhľadom na stanoviska a názory jedných či druhých. A ešte niekoľko mojich poznámok. Chcem pripomenúť, ako Reimer, aký je náš kalendár. To bude veľmi, veľmi e, preplnený kalendár my o tejto správe budeme hlasovať, a teda o ďalších iných správach, ale o kompaktnom celku MM, MFF zajtra. Myslím si, že už to bolo povedané, že o niektorých pozmenujúcich návrhoch alebo kompromisoch sa ešte niektoré body spresnia. No a na budúci týždeň na základe tohto hlasovania delegácia parlamentu, to znamená rozpočtového výboru, správodajci a ja, sa stretneme v Luxemburgu e, na Rade pre všeobecné záležitosti. My sme tam pozvaní na schôdzu Rady pre všeobecné záležitosti. Teda nejde tu len o obyčajné stretnutie s cyperským predsedníctvom, ale s radou ministrov budeme mať e, spoločné pracovné raniaky, ktoré budú tejto téme plne venované. A zajtrajšie hlasovanie je preto veľmi dôležité, pretože to ešte nie je hlasovanie na pléne, ale každý vie v Európskom parlamente aj v iných inštitúciách, že hlasovanie rozpočtového výboru a na pléne, že teda tie výsledky nie, sú veľmi podobné. To je prvá poznámka. Teraz po druhé. Zoberme si ešte nejak niekoľko minút na to, aby sme vyjadrili radosť nad politickým úspechom, ktorý sme dosiahli, keď sa nám podarilo presadiť e, debatu o časti e, príjmy, rozpočtové príjmy. My teraz sa nám pravdepodobne podarí obrátiť vlastne ťarchu my viete, že my v rozpočtovom výbore sme boli prví, kto povedal, my už takto ďalej nemôžeme pokračovať, my nemôžeme e, naďalej takto financovať európske politiky na základe e, e, Lisabonskej zmluvy, ak máme zostať v tejto zvieracej kazajke a keď budeme stále závisieť od týchto národných rozpočtov a v kríze je to ešte zložitejšie. A keď sme na tom začali trvať, tak najskôr to vyvolalo vonku také veľ, e, veľké odvrávanie, skepsu, iróniu. Spomínam si, že v lete 2011, keď komisár Levandovský začal preberať v mene komisie naše analýzy, a v auguste poskytol intervium, že to vyvolalo obrovské povznesenie, pozdvižení zo strany všetkých ministrov financií. Dnes máme na stole konkrétne návrhy. Konečne už nikto nepochybuje o tom, že treba zrevidovať časť príjmov. Sú ešte obrovské e, ro, e, rozdiely, po, pokiaľ ide o názory na obsah, ale treba povedať, že už sa nám darí presúvať tú záťaž a zodpovednosť na tých, ktorí chceli zachovať status quo. A práve vďaka trvaniu Európskeho parlamentu v roku 2011 na týchto bodoch Európska komisia to položila na papier. Takže Raď, potiež, e, radujme sa, pretože Európsky parlament skutočne poukázal prstom na skutočnú tému a vyzval Európsku komisiu, aby urobila konkrétne návrhy a my budeme naďalej prispievať k tomu, aby naša debata pokračovala. Samozrejme, že od samého začiatku, pokiaľ ide o e, zdanenie finančných e, transakcií, bola tam istá ambi valentnosť. Bola tam e, e, e, vlastne táto daň Meta a Levandovský. V prvom prípade to bolo vlastne napojené na rozpočet a teraz Levandovský ten navrhuje, aby to bol prvok nových vlastných zdrojov. A dnes sme od včera v situácii, keď sa podmienky vytvorili na to, aby sme otvorili skutočne posilnenú spoluprácu. A to je ďalší priebežný úspech pre nás. Na začiatku, vzhľadom na tento návrh zdanenia finančných transakcií, tu bola skepsa a úsmech, úsmevy v kapitále s poznámkou, v každom prípade tam treba jednomyselnosť a niektoré krajiny ako Veľká Británia, Švédsko alebo ďalšie to nikdy neakceptujú a tak ďalej. Čiže táto myšlienka e, zanikne skôr, ako vznikne. Ale nie, my môžeme otvoriť otvorenú, e, posilnenú spoluprácu. Samozrejme, nebudeme mať toľko peňazí, ako keby sa spojilo 27 krajín. Je to právne možné a politicky je možné vziať do úvahy, že všetká časť zdrojov, ktorá pôjde z týchto e, daní, pôjde do európskeho rozpočtu a umožní zúčastneným krajinám zredukovať ich vlastné príspevky e, do európskeho rozpočtu. Od včera máme viac ako 9 krajín. Máme 11 krajín, ktoré e, podpísali iniciatívu a vďaka tomu Európska komisia teraz na základe postupu, ktorý je ošetrený v zmluvách, e, musí pripraviť právne nástroje pre túto posilnenú spoluprácu. Vy viete, že stačí kvalifikovaná väčšina v rade, aby e, sme dali zelenú posilnenej spolupráci. Veľká Británia naznačila, že ne, sa tam nezúčastní, ale e, nebude klásť prekážky Takže teraz je naozaj veľmi pravdepodobné, že sa to podarí. Ale vzhľadom na tieto podmienky máme tu veľmi veľkú ambivalentnosť, pokiaľ ide o používanie týchto zdrojov, ktoré budú takýmto spôsobom získané. V 27 krajinách máme teraz 4 kategórie e, krajín. Sú tu krajiny, ktoré e, majú záujem na vytvorení, na zdanení finančných transakcií, ale e, chcú, aby to išlo späť do národných rozpočtov. Máme tu krajiny, ktoré v línii pozície parlamentu si želajú, aby daň z finančných transakcií slúžila na financovanie možno nie výlučne, ale aspoň čiastočne alebo vo veľkej časti na financovanie európskeho rozpočtu. A potom sú tu krajiny, ktoré nepochybne Hovorím nepochybne, pretože neexistuje žiadne oficiálne vyhlásenie, ale v kuloároch sa veľa vecí hovorí. Niektoré krajiny budú nepochybne za to, aby e, všetky zdroje e, z finančných transakcií slúžili na financovanie rozpočtu eurozóny, kde garantia, ktorú bude možno potrebovať európsky stabilizačný mechanizmus alebo nejaký iný fond podobného typu. Čiže máme tu minimálne štyri rozličné názory medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tento návrh zdanenia. Ale dobrou správou pre nás je, že existuje niečo, čo funguje a že sa to hýbe, že vlastne pohyb nastal a my máme teraz všetky dôvody na to, aby sme dúfali, že to k niečomu povedie, že dôjde k nejakej politickej dohode o reforme systému vlastných zdrojov, že už sa to nebude limitovať len na e, daň z finančných transakcií, ale je to dôležitý prostriedok. No a moja posledná poznámka k tejto myšlienke návrhu centrálneho rozpočtu zóny euro. Najskôr je to návrh, ktorý, alebo názor, ktorý sa objavil prvýkrát v písomnej forme veľmi stručne a navrhol ho sám prezident Van Rompuy. Môžete povedať, že parlament to nemôže brať ako hotovú vec, nemôže nikto parlament postaviť E, pred niečo ako pred hotovú vec. Treba tam as pri, e, pridružiť parlament. My nemôžeme prezidentovi Fan Rompejovi ani vládam zabrániť, aby otvorili takúto debatu. A je to navyše ďalší príklad, kde vidíme, že skutočné rozhodnutia, orientačné rozhodnutia ohľadne európskej politiky sa nepríjmajú v Európskej komisii, ale na Európskej rade, predsedom Európskej rady. A to je problém základný, problém, ktorý stojí pred parlamentom. Ako my môžeme okrem našej e, legislatívnej právomoci v právnom zmysle slova zachovať si alebo zvýšiť politický vplyv k org- voči orgánom, kde sa skutočne príjmajú rozhodnutia a nie je ním už rada ministrov. To je otázka, ku ktorej sa treba vrátiť, treba na tom pracovať v AFKO, na konferencii predsedov a tak ďalej. Neobmizuje sa to len na rozpočtový problém, sú tu iné témy, všetko, čo sa týka bankovej únie. Aj to sa toho týka, lebo aj tam e, vlastne vyvstávajú tie isté otázky. Ale veľmi dobre vidíme, že táto myšlienka nie je iba myšlienkou, ktorá vyklíčila v plodnom mozgu prezidenta Van Rompuja, ale je tu aj istý počet krajín, ktoré majú e, isté predstavy o číslach, o veľkosti. A samozrejme, samozrejme, nech je, máme akékoľvek názory na túto myšlienku. Ja nie som a priori proti, ale teraz e, to evokovať, to je, na to je tá najhoršia chvíľa. Evokovať to teraz, keď sme v predvečer skutočného začiatku negociácií o číslach, na, ohľadne rozpočtového návrhu 2014-2020. Samozrejme to ešte skomplikuje už aj tak zložité negociácie. A stiažiť tieto negociácie, e, vnášať tam a vnášať tam ďalšie zmetočné prvky, to je naozaj e, nepatričné, lebo tie otázky, ktoré spravodajcovia, alebo my viacerí z vás ste zmienili napríklad, kto to bude financovať. Ja som úplne z toho prekvapený, keď počujem, ako e, hlavní predstavitelia niektorých krajín, ktorí sú súčasťou klubu Better Standing, žiadajú redukciu o 100 miliárd európskeho rozpočtu vzhľadom na návrh Európskej komisie a chcú zmraziť svoje národné príspevky ale zároveň sú za to, aby sa vytvoril nový rozpočet, ktorý by obsahoval aj e, príspevok e, z národných rozpočtov vo výške niekoľkých miliard ročne. Ako je to kompatibilné? Ako je možné financovať zvýšenie príspevkov z národných rozpočtov alebo vlastnými zdrojmi? Veď tie isté krajiny odmietajú, aby Európska únia e, mala vlastné zdroje. Ale keď ide o rozpočet, ktorý nie je rozpočtom EÚ, tak si myslia, že je to normálne. Treba to vysvetliť. Neistota, pokiaľ ide o financovanie tohto rozpočtu. Neistota, pokiaľ ide o záväzky, ako ich e, platiť. Tlač ho, pozrime sa na tlač, ako to môže pomôcť krajinám, ktoré poberajú pomoc z európskych fondov, napríklad z Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktoré robia obrovské obete a my môžeme vykompenzovať tieto obete, takže im dáme trochu peňazí, ale to je opätovné objavenie e, kohezného e, štrukturálneho fondu alebo Európskeho sociálneho fondu, čiže budeme mať dva rozpočtu, kohéziu pre 27, kohéziu pre zónu euro. Čo to znamená? Ja myslím teraz napríklad na krajiny, ktorým sme pomohli a ktoré nie sú v zóne euro a tiež prinášajú obrovské obete. A ten, oni nemôžu z toho um, rozpočtu mať žiadny užitok. Rumunsko, Maďarsko, Lotyšsko. Ďalej je tu neistota, pokiaľ ide o časový horizont. Mm, máme tu rok 2003, ale máme tu rok 2014, môžeme to spustiť v roku 2014. Je tu veľa neistoty, aj pokiaľ ide o právny základ. Môže to byť urobené na základe vnútornej posilnenej spolupráce v rámci Lisabonskej e, zmluvy, alebo treba urobiť nové dohody a tak ďalej. Sú tu obrovské otázniky, ktoré tu stále visia. A preto môj návrh je, my máme záujem a ja si myslím, že to je e, v duchu našich správodajcov, e, nedávať a priori negatívne stanoviská, ale vyjadriť veľmi jasne a veľmi nahlas, že Európsky parlament sa nevyjadrí k NFF, kým nebude mať presnejšie informácie o politickom ciele, cieli o sumách, financovaní obsahu a právnom e, štatúte tohto rozpo- týchto rozpočtov. Ak to bude, treba jasne, aby sme toto povedali a aby sme to povedali ešte pred Európskou radou v oktobri pred oktobrovou Európskou radou. Lebo ak sa tak nestane, ak náhodou oktobrová Európska rada v tejto téme pokročí, tak, tak ak sa tam dohodnú, tak my budeme postavení pred hotovú vec. Čiže ak máme isté výhrady alebo otázky, ja si myslím, že to treba povedať veľmi nahlas a jasne. Ideálne, samozrejme, zajtra. Čiže sú tu ustanovenia, ktoré sú už ošetrené v návrhu správy, v pozmenujúcich návrhoch a navrhujem, ak je to dostatočné, uspokojujúce, aby sme ich zajtra posilnili. Dobre, takže myslím si, že som tým vyčerpal prakticky čas. Môžeme tu skončiť, eventuálne sa vrátime k tejto diskusii o 15. a mu uzavrieme ju, ak si želajú vystúpiť aj správodajcovia a potom následne budeme pokračovať v programe. Ďakujem, končím schôdzu.